Uh, Milí eh, kolegovia, máme 50 eh, poslancov, ktorí sa prehlásili k vysvetleniu svojho hlasovania. Takže mm, viete, čo to znamená? Jedna minúta budem vás prerušovať. Ospravedlňujem sa, ale musíme dodržať ten čas. Hlasovanie o kalendári na rok 2012. Pán Patný, jedna minúta. Vážne pán predseda, Chcel by som vysvetliť svojho hlasovania ohľadom kalendára na rok 2012. Samozrejme, hlasovali sme o, o hlúpostiach, pretože to e, nerieši problém troch parlamentov v e, Štrasburgu, parlament, e, Bruseli a Luxembursku. Spoločné výdavky predstavujú 250 miliónov eur za mesiac. Chcel by som navrhnúť konstruktívne niečo, namiesto toho, aby sme sa e, stretovali 12 e, krát v Strasburgu. E, skúsme sa počas jedného týždňa 12 krát sa stretnúť 3, 1, 2, 3, 4 trojhodinové schôdze a potom iba jeden týždeň budeme tráviť v Štrasburgu. Zvyšok času budeme v Bruseli, ušetríme obrovské náklady a ten nepohodlie, ktoré máme. Ďakujem, pán predseda. Je to naozaj niečo mimoriadné o tom, že mesiac čo mesiac tento parlament pre, sa presúva medzi dvomi mestami. Hovoríme, že treba konať z finančného hľadiska zodpovedňa a e, e, samozrejme e, miniame e, desiatky miliónov e, eur. E, hovoríme o globálnom oteplovaní, ale E, e, vypúšťame e, tóny CO2, keď vozidla prevažajú nás dokumentanty. Samozrejme, je tu symbolický význam Štrasburgu a historické súvislosti a podobne. Samozrejme, veľmi mi záleží na tom, že mali by sme mať inštitúcie všeli, kde, nie len v Bruseli, ale majme len jedno sídlo Eh, nech to bude eh, parlament v tomto krásnom alzáskom meste, alebo stále budeme sa schádzať v Bruseli. V každom prípade nebudeme zbytočne meniť peniaze a najmä v čase šetrenia eh, skúsme vyhoto- vy- vygenerovať nejaké úspory pre našich eh, daňovníkov. Pán Gomeš, jedna minúta. Vážený pán predseda, hlasovanie ktoré bolo väčšinové, je obrátené proti zmyslu zmluv a to je jasné. Vyžaduje si, aby bolo 12 zasadnutí v Štrásburgu, aby sme zrušili jednu z nich, tak treba potom v jednom týždni zorganizovať dve zasadnutia. To je spôsob, ako e, obísť interpretačný výnos súdu z Luxemburgu, E, ktorý odporúčil, že možno mať 11 zasadnutí. Už 20 rokov sa toto robí, 20 rokov je to úsilie zbaviť Štrásburg e, toho, aby bol, aby bol sídlom Európskeho parlamentu. Ja si umož, uvedomujem, že Štrásburg to nemusí byť, ale my spoločne musíme obnoviť aktivity parlamentu tu v Štrásburgu, ale mali by sme robiť niečo iné, ako neustále atakovať na francúzsku vládu. Pán predsedajúci, dnes eh, tu nešlo o boj eh, medzi Bruselom a Štrasburgom, pretože eh, aj počet zasadnutia Bruseli sme znížili o jeden, teda je to vlastne jeden stav hry jedna jedna medzi Bruselom a Štrasburgom, ale vážni kolegovia, to, čo sme urobili, je, že hlasovali sme proti právu to, aby sa augustové a oktobrové plénum uskutočnili v jednom týždne a to je nezákonné, pretože tu ide o mesačné plenárne schôdzi na základe zmluvy. A rád by som ešte uviedol, že to vôbec nesúvisí a nedá sa to obhájiť úsporami, pretože tých 70 miliónov predstavujú tieto náklady. Ešte stále to stačí. Tie náklady nevznikajú kvôli Štrasburgu, vznikajú tým, že Neustále sa proti zmluve uskutočňujú činnosti a presúvajú sa do Bruselu. E, neustále e, sa to robí proti zmluve. Keby sme sa presunuli do Štrasburgu, e, mali by sme aspoň jednotnú demokratickú tvár v Európe. Ektesi Fernández. O κύριος Βαντάλεν. Φερνάντεσοβα σπράβα, παν Βαντάλεν. Είναι εδώ. Ένα to? Nie je prítomný? Pán Jar, jedna minúta. Äh, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som sa prihlásil k rokovaniu môjho rozpočtu, pretože sa domnievam, že Európsky parlament e, nie, nie je vždy s ním zaobchádzané spravodlivo. Ja ako poslanec Európskeho parlamentu musím povedať, že e, bojujeme za úspory, ale ide o to, že musíme byť schopní vykonávať naše úlohy primerane a e, to, čo sa schválilo v rozpočte a síce, že rozpočet parlamentu je e, e, hlboko pod úrovňou inflácie, nie je v poriadku, napríklad vôbec nezohľadňuje, že e, o 18 poslancov musíme zvyšiť počet parlamentu, taktiež sa tam nezohľadňuje, že musíme financovať vstup Chorvátska a taktiež rôzne iné investície musíme vykonať. Ja predpokladám, že na konci sa ešte podarí dosiahnuť dobrý kompromis v tomto smere. Ďakujem pekne. Teraz prechádzame k ďalšej správe. Pani Mazony, jedna minúta. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. Ako všetci dobre vieme, toto je strategická pozícia pre Európsku úniu vzhľadom na ekonomické a politické záujmy EÚ, ako aj pokiaľ ide o úlohu, ktorú môže zohrávať to, že vlastne e, budeme siahať až po Čierne more a budeme mať dosah na konflikty stred, na Strednom východe. Avšak všetko ide dopredu veľmi pomaly a e, politické sily miestne kladú veľmi veľa prekážok v rôznych oblastiach, ako je napríklad imigrácia, sloboda tlače, náboženská sloboda a tak ďalej, tam bohužiaľ nedošlo k mnohým pokrokom, aj keď sme o to žiadali. Ekonomické záujmy v tomto e, regióne by nemali e, mať prevahu nad ľudskými právami. My žiadame radu aj komisiu, aby sa dožadovali výsledkov a aby brali do úvahy výsledky získané v roku 2005 aby neratifikovali toto privilegované partnerstvo. Táto možnosť privilegovaného partnerstva môže, hovorí sa, že môže urýchliť negociačný prístupový proces a to by mal byť našim hlavným cieľom. Pani Mazori, nielen, že ste prekočili rečnícky čas, ale hovorili ste k nesprávnej správe. E, vy ste sa mali prihlásiť k vysvetleniu v predchádzajúcej správe. Dávam potom slovo, môžete sa potom vyjadriť tej ďalšej správe. Teraz pán Kalinovský na jednu minútu. Ďakujem bardzo, panie przewodniczący. Ďakujem, vážený pán predsedajúci. E, táto vodná oblasť zaberá viac ako polovicu zemského povrchu, ale napriek tomu my podceňujeme význam moria a oceánov v ekonomickom rozvoji. Atlantik je dôležitý pre rybolov pre energiu, e, poskytuje 50 rybných zdrojov, takisto ropu, zemný plyn a tak ďalej. A sú tu aj klimatické javy, ktoré môžu mať naozaj katastrofický dopad na Atlantické pobrežie, Preto je dôležité, aby sme prijali správnu kat- stratégiu pre túto oblasť, aby sme tam posilnili dobré riadenie a ochránili životné prostredie ľudí aj živočíchov. A teraz správa Turecka za rok 2010. Pán Kalinovský, jedna minúta Turecko. Pán ja głos. Vážený pán predseda, to je chyba. Ja som mal vystúpiť k priemyselnej e, politike v období globalizácie.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 Mi scusi, presidente, ma adesso io faccio... Ospravedlením sa, pán predseda, ale teraz vystúpim k atlantickej stratégii. To ste chceli, aby som urobila, áno? No, keď sme sa pomýlili prvýkrát. Ja som sa tej chyby nedopustila. Vy ste to trošku pomiešali medzi tými správami. No, tak teraz vy si vypočujete moje vystúpenie k atlantickej stratégii a pred chvíľou ste mi dali slovo k Turecku. Atlantický región teda začnem. Táto stratégia, e, ospravedlňujem sa, pán predseda, rámec, v ktorom e, by sme mali túto debatu rozvíjať, je smernica, rámcová smernica o stratégii pre morské prostredie, ako povedal môj predrečník. Tento rámec je rámec ochrany životného prostredia v morských oblastiach. E, to je spoločný princíp, na základe ktorého musia členské štáty vypracovať vlastné stratégie spolu v spolupráci s tretimi krajinami, aby sa dosiahla čo najlepšia ekologická situácia v týchto oblastiach. Tento rámec, do ktorého patrí stratégia pre Atlantik, bolo publikované 14. júna tak ako to povedal komisár počas dnešného vystúpenia. E, tá, tento návrh prekračuje e, návrh komisie, e, navrhuje istú stratégiu pre makroregión a tam sa očakávajú iné rozhodnutia. Očakávam, že správa komisie bude koherentná s tým, o čom sme rozhodli my tu a že sa ten rozsah rozšíri. E, ospravedlňujem sa ešte raz za zmetok, ktorý som spôsobil. E, e, Takže pokrok dosiahnutý Tureckom. Jedna minúta. Ďakujem, pani przewodniczący. Z zadowoleniem przyjęłam... Ďakujem, vážený pán predseda. S veľkým uspokojením som privítala hlasovanie o Turecku. Som presvedčená, že všetky kroky, voči Turecku, to je plne demokratická krajina, ochrana, aby sa Turecko stalo plne demokratickou krajinou, aby sa ochraňovali ľudské práva, si zasluhuje podporu. Členské štáty Európskej únie by mali podporovať Turecko e, pri reformách. Treba sa zamerať na najväčšie problémy, ako je e, sloboda tlače, ženské práva, ochrana etnických menšín Upozorňujem na problémy spojené s transpozíciou dodatočného protokolu medzi EÚ a Tureckom. Ďakujem. Serakiani, ja, lepto. Serakiani, jedna minúta. Grazie, presidente. Ho dato voto favorevole alla risoluzione. Ďakujem, vážený pán predseda. Ja som hlasovala za uznesenie o Turecku, pretože ústavná reforma v decembri minulého roku v Turecku bola považovaná jednomyselne za dôležitý krok Turecka k Európe. Ja viem, že oni musia ešte veľa urobiť. Sú tu obavy, pokiaľ ide o väznenie novinárov. Turecko je siedmým najväčším obchodným partnerom EÚ a EÚ je hlavným obchodným partnerom Turecka. Obchodná výmena s touto krajinou podporila podporil takisto aj porozumenie medzi národmi. Samozrejme, že treba ešte veci medzi Tureckom a EÚ e, zlepšiť, treba postaviť diaľnicu e, e, diálnicu k moru, treba podporovať vzájomnú výmenu medzi obidvoma regiónmi, treba podporovať železničnú trať medzi Tureckom a Európou. Dúfam, že v tomto zmysle budeme pokračovať aj v budúcnosti. Ďakujem, pani predsedníčanci. Turcia to... Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Turecko je dôležitým partnerom EÚ, ale správa za rok 2010, ktorá nám bola prezentovaná, hovorí o dôležitých zmenách v tejto krajine. Mám však pocit, že zmeny v oblasti ústavy, ktoré E, zásadným spôsobom e, demokratizujú e, život v Turecku, ale my by sme si želali mať v rôznych oblastiach väčší pokrok, lebo bez vyriešenia cyperského problému všetky ostatné problémy budú v slepej uličke. Je tu takisto oblasť slobody občanov, náboženskej slobody. Dúfam, že závery správy umožnia pokročiť a dosiahnuť pokrok v tejto krajine, v Turecku, tak, aby sa Turecko ne, nepremenilo len na ekonomický sektor, ale aby to bolo aj e, teritorium práva a slobody. Som presvedčený, že osoba, ktorá vystúpila, bol pán Gžip a nie pán Bilan. Ak mám pravdu, poprosím teraz pána Bilana, aby sa ujal slovo. Ďakujem. Ďakujem bardzo, przewodniczący. Ďakujem, vážený pán predseda. Ako Účastník parlamentnej delegácie v Turecku minulý rok som na vlastné oči skonštatoval pokrok v tejto krajine. E, je naozaj pozitívne, že sa snažia vyriešiť konfesionálne problémy, problémy spojené so správami žien, právny systém, tlač, e, vojenskú a civilnú spoluprácu v tejto krajine. Ja súhlasím s tým, že treba zlepšiť e, slobodu médií, internet, občianské práva, e, právo na zhromažďovanie a zreformovať volebný systém. Znepokojuje ma však domáce násilie a e, vraždy zo cti E, privítal som otvorenie hraníc medzi Tureckom a Arménskom a myslím si, že treba podporovať stabilizáciu situácie na Cypre. E, naše vzťahy s Tureckom a ich rozvoj je v záujme na všetkých. Ja, vielen Dank, Herr Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som sa prihlásil k tejto pokrokovej správe a zdržalo sa hlasovania nie, preto, že nesúhlasím s analýzami napriek mnohým reformám, predsa len je tu kritika voči cenzúre tlači, porušovaniu ľudských práv, taktiež obmedzovaniu e, slobody médií. Zdržal som sa preto, že Európsky parlament e, musí e, požadovať o mnoho ráznejšie dôsledky. Ak Turecko e, nie je ochotné prijať rozhodujúce reformy, nemôžeme už rokovať o členstve je na čase, aby Európsky parlament eh, zastavil eh, pokračovanie týchto prístupových rokovaní. Ďakujem. Kyrius eh, Takula, Jan Lepto. Teraz pán Takula. Vážený pán predsedajúci, je pravda, že v Turecku sa udialo mnoho za posledné roky, ale keď sa pozrieme na kritéria, na kudenské kritéria, ktoré súvisia s členstvom v EÚ. V tomto smere je Turecko veľmi vzdialené a môžeme e, predpokladať, že počas nášho života e, sa Turecku nepodarí stať sa členom Európskej únie. A, e, a síce takto ďaleko je ešte ten predpoklad, keď hovoríme napríklad o ľudských právach, o právach žien, o právach detí. A predsa len toto je to hlavné jadro fungovania Európskej únie a od Európskej únie. Vážny pán predsedajúci, okrem toho je dôležité podotknúť, že je to ten cyperský problém, ak Turecko nie je ochotné ustúpiť um, z Cypru. Aj v tomto smere musíme byť neoblomní, nemôžeme predsa um, prijať, že sa bude hrať e, takáto dvojkartová hra, že sa bude merať takýmto dvojakým metrom. Musíme isté, že vyzvať Turecko, aby bolo odvážne v reformách, ale musíme pripomenúť, že Európska únia neustúpi zo svojich hlavných hodnôt. Kyrios Hannan, Jana Lepto. Teraz pán Hanan. Ďakujem, pán predsedajúci. Postoj Európskej únie k Turecku e, sa jedného dňa bude vnímať ako generačná chyba, ako zásadná chyba. Um, mohli sme buď e, sa snažiť e, o vstup, alebo mohli sme hneď v úvode povedať, že nie je reálne, že je Turecka vstup a môžeme nájsť nejakú alternatívu. Um, mohli sme dúfať síce v pokrok, ale nemali sme sa k ničomu zaviazať. Zaviazali sme sa k niečomu, čo nemáme možnosť splniť. Pozrime sa teraz e, na pokrok e, v sekularizácii spoločnosti, taktiež v Cypre. E, v tomto smere sme ich odmenili, napríklad pokiaľ ide o masaker Arméncov, aj v tomto smere sme ich odmenili a teraz, keď od nás Turecko žiada konkrétne kroky, nie sme schopní ich urobiť, pretože sme sa zaviazali k niečomu, čo nemáme splniť tým, že budeme podporovať tento balkánsky expansionizmus, e, to nepovedie k ničomu, nebude to dobrá budúcnosť. Ďakujem pekne, teraz pán Poselt. Vážený pán prezident, e, ja som e, hlasoval za túto správu, pretože na začiatku správy jasne hovoríme, že pre nás tieto rokovania predstavujú dlhý proces s otvoreným výsledkom a sme e, e, odmetli zelených, ktorí nás tlačili na členstvo, takisto aj e, návrhy sociálnych A myslím si, že tento parlament sa vydal správnou smerou, ale musíme urobiť i ďalší krok a jasne povedať, koleg, ako povedal kolega, že pokiaľ ide o členstvo Turecka, to nepripadá do úvahy, pretože E, Európska únia by bola e, zaplavená a politicky integrovaná Európa e, s Tureckom ako členským štátom nie je možná. Musíme sa zbaviť tejto lži, pokiaľ ide o po, správu pokroke. Myslím si, že je v záujme Turecka, ktoré je členom Rady Európy a NATO je našim úzkým spojencom. Teraz ďalšia správa o Čiernej hore. Pán Zemka. Bardzo chciałem podziękować, panie przewodniczący. Ďakujem, vážený pán predseda. Chcel by som nadviazať na diskusiu, ktorá prebehla v tejto sále o prijatí Čiernej hory. Počas tejto diskusie som položil otázku zástupcovi rady i komisie ohľadne toho, aký je kalendár tohto procesu prístupu Čiernej hory v tom zmysle, kedy sa Čierna hora stane plnohodnotným kandidátom. Nedostal som odpoveď, hlasoval som za toto uznesenie z dôležitých dôvodov. Najskôr je to veľmi dôležitá správa pre Chorvátsko a po druhé je to orientačná línia e, aj pre iné krajiny z oblasti Balkánu. No a po tretie, ide tu o dôležité uznesenie, ktoré ukazuje na atraktívne hodnoty EÚ. Pán posel, vážny pán predsedajúci, potrebujeme v politike rozširovania, um, politický rámec a preto do júna musíme uzavrieť rokovania s Chorvátskom a taktiež na jeseň potom podporiť hlasovaní vstup Chorvátska do EÚ. Chceme, aby v najbližších rokoch eh, Chorvátsko na neskôr dva roky bolo členom, ale potom to musí e, pokračovať. Musíme sa snažiť integrovať aj tie malé krajiny, pre všetky Macedónsko a potom Čierna hora. A toto je signál aj na všetky ostatné štáty tohto regiónu, že ak splnia kritéria, majú miesto v našich hradoch, pretože na rozdiel od Turecka, sú vo svojej podstate európskymi štátmi, ktoré samozrejme majú budúcnosť v našom spoločenstve. A práve Čierna hora je malou krajinou s veľkou európskou tradíciou a už teraz sa teším na rokovania s Čiernou horou. Teraz k správe Jaroka pána Mastela. Prezidente, resta ancora Možne, pán predseda, ešte máme pred sebou e, čo urobiť, pokiaľ ide o boj proti diskriminácii v Európe a súhlasím e, s tým, čo uvádza pani spravodajkyňa, že pokiaľ ide o diskrimináciu na základe etnicity, mm, e, e, to je odstranené. Však ekonomická exkluzia Romov je stále niečo, čo pretrváva. Sú tu viaceré dôležité faktory, ktoré súvisia so vzdelaním E, e, e, zemepisnými hľadiskami, ale nedostatok vzdelania znamená nedostatočnú kvalifikáciu, aby sa mohli uchádzať o prácu na pracovnom trhu. Môžeme hovoriť o integrácie Rómov, ale mnohí z nich majú veľmi nevďačné práce a musíme sa veľmi snažiť, aby sme napravili, vyriešili tieto problémy. Je to väčší, veľký problém ľudských práv. Ďakujem pekne. Pán Rode, jedna minúta. Det er altid rørende, når vi har eh, diskussioner om eh, her i parlamentet. Um, hovoríme teraz o rómskom národe. Niektorí ľudia si myslia, že my nemáme robiť nič, že to nie je európskou témou a sú tu ďalší ľudia, ktorí hovoria, že my nemôžeme naďalej pracovať zle, a zle riadiť túto otázku. Myslím si, že toto je veľký problém, najmä keď hovoríme o rómskom národe. A preto je toto uznesenie dôležité. Už sme prijali teraz jedno rozhodnutie v tom zmysle, aby sme boli bdeli a aby sme sledovali, aké výsledky dosiahneme, aké výsledky sme dosiahli všetkými tými prostriedkami, ktoré sme venovali na integráciu Rómov. Musíme zistiť, že čo je tou najlepšou stratégiou tak, aby sme investovali do veci, ktoré už fungujú. To je veľmi dôležité. Toto uznesenie ide týmto smerom. Ďakujem. Ďakujem, vážený pán predseda. Pokiaľ ide o túto iniciatívnu správu Európskeho parlamentu, treba povedať, že to je významný krok dopredu smerom k začleneniu Rómov do spoločnosti. Treba bojovať proti ich marginalizácii a treba, aby základné práva prístup k zdravotníctvu, k vzdelávaniu e, boli e, zabezpečené pre túto zraniteľnú menšinu. To je úloha pre e, regionálne a miestne samozprávy. No a v tomto texte sa nachádzajú konkrétne odporúčania, pokiaľ ide o koherentnosť a efektívnosť financovania, aby sme dosiahli želané výsledky. Rovnako sú tu opatrenia v prospech členských štátov, ktoré garantujú adekvátne e, využívanie pridelených zdrojov. Myslím si, že viac sa naozaj nedá urobiť v zmysle uznania recipročných práv a práv, pretože je tu zodpovednosť aj rómskej komunity, tak aby ich začlenovanie bolo efektívne. Ďakujem, vážený pán predseda. My Zdieľame predstavu Európskej stratégie pre integráciu Rómov. Samozrejme, netreba podceňovať diskrimináciu, ale nemožno mať práva bez povinnosti, nemožno mať integráciu bez legality. Ľudia, ktorí žijú niekedy vo veľmi prekerných podmienkach, majú problémy so školskou dochádzkou, ilegálnou činnosťou, krádežami, prostitúciou, násilím a E, sú tu problémy integračné, problémy s, e, s profesionálnym životom. Toto všetko sú problémy e, rómskej spoločnosti. Bolo by pokritické povedať, že iba my, inštitúcie, sme zodpovední a nie tí, ktorí vlastne, vlastne spôsobili tieto problémy. Ja si myslím, že to by nebolo správne aplikovanie smernice e, z 2004, kde sa takisto e, odporúčajú isté opatrenia e, smerom k zabezpečeniu bezpečnosti občanov. <clears throat> Ďakujem, pán predseda. Správa pani Jaroka je mimoriadne dôležitá, pretože komunika- e, oznámenie správy, e, ako sa máme k tomu postaviť. To je základ budúcej debaty o Európskej platforme pre rómskú otázku a samozrejme treba vypracovať program. E, treba prijať minimálne normy v oblasti zamestnanosti, vzdelávania, prístupu k zdravotníckej starostlivosti. Rovnako si myslím, že treba zdôrazňovať základné vzdelávanie, základné školstvo, to je mimoriadne dôležité pre začlenenie tejto komunity do spoločnosti. Komisia e, tu musí zohrať aktívnu úlohu, aby vypracovala efektívnu stratégiu začlenenia rómskeho spoločenstva. Je dôležité identifikovať povinnosti, e, ktoré by mala splniť aj táto rómska komunita. Pán... A signora no. Pani Kročet. Uh, not here. Zasa, že tu nie je, tak uh, pán uh, Šarlaky. Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán predseda. Naša skupina podporuje túto správu, pretože eh, sa uberá správnym smerom. Vyzýva, aby sme vytvorili európsku stratégiu a cestnú mapu pre inklúziu eh, rómskeho obyvateľstva. Veľmi dobre sa uvedomuje, že je tu veľmi heterogénna situácia v jednotlivých eh, spoločenstvách Rómov v Európskej únii. Zároveň sa zastáva E, za zavedenie minimálnych e, noriem Európskej únie, aby sme rozbehli skutočnú politiku integrácie. Európska stratégia e, rieši viaceré reformy porušenia základných práv a vyzýva, aby Romovia dostali efektívny prístup k pracovnému trhu, a to formou mikrokreditov pre SZČO a podnikateľstvo. Naša skupina si váži ten dôraz na vzdelávanie rómskych detí E, najmä pokiaľ ide e, o zrušenie e, segregácie, zvýšenie počtu rómskych učiteľov a sprostredkovateľov. Ďakujem. Pani Komi, jedna minúta. Je to dôležitá iniciatíva, a mm, naozaj je e, veľmi dôležité, aby sme mali európsku stratégiu zabezpečiť sociálnu inklúziu Rómov. Treba bojovať proti ekonomickej sociálnej diskriminácii Rómov v Európe, ktorá sa posilní najmä e, v podmienkach hospodárskej krízy. Musíme vytvoriť nový právny rámec a skoncovať s tým, aby sme riešili tento problém nezáväznou legislatívou. Neosvedčilo sa to a neplní to stanovené cely. Nemenej dôležité je, aby sme mali pracovnú skupinu pre Rómov, aby nadalej pôsobila, aby sme mali mechanizmus analogicky tomu, čo sa robí pri hodnotení vnútorného trhu. A napokon Európa musí robiť maximum na to, aby vlastne občania, najmä v slabších vrstvách spoločnosti, mali možnosť využiť všetky ľudské práva a E, ktoré súvisia e, s ľudskou dôstojnosťou. Je to zásadná otázka ľudských práv, dokonca aj keď musíme vyzvať e, rómske spoločenstvo, aby prejavili ochotu k integrácii, aby sa nezatvárali, čo nie v súlade s našimi štandardmi. Pán Antinaro, jedna minúta. Presidente, abbiamo, abbiamo con il voto di oggi... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dnešným hlasovaním sme urobili ďalší krok vpred na ceste k definitívnemu riešeniu tohto problému ale to nie je to úplne najlepšie uznesenie, o sme mohli hlasovať. E, bolo 300 pozmiací návrhov, ktoré boli predložené k tejto správe a 28 kompromisov a všetky prešli. Podľa mňa to príliš jednodušilo celú túto stratégiu aj ciele nie sú dostatočne jasné. Komisia so svojou pracovnou skupinou musia zabezpečiť, aby boli k dispozícii dôveryhodné štatistické údaje, aby prebiehala výmena dobrých postupov, aby e, taktiež e, členské štáty vymenovali e, kontaktnú osobu, ktorá bude sledovať fungovanie tejto stratégie. Mohli sme urobiť o mnoho viac a mohli sme byť menšími pokrytcami, ak by sme v správe spomenuli povinnosti, ktoré má rómska komunita, ktoré musí dodržiavať vo svojej krajine pobytu. Dúfam, že budeme svedkami niečoho takého v budúcnosti v členských štátoch. Ďakujeme pekne. Pani Angelina, jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Viac detí, ktoré nechodia do školy, a ďalšie deti, ktoré sa posúvajú a utekajú k drobným e, zločinom. E, toto nie je v správe pani Jaroka, ale predsa len e, okrem týchto základných princípov očakávame, že návrh komisie v apríli konečne poskytne zodpovedný prístup a bude lepšie koordinovať eh, činnosť medzi členskými štátmi a inštitúciami Európskej únie v politike pre Rómov. Cieľom musí byť to, aby sme lepšie využívali zdroje, ktoré sú k dispozícii od európskych fondov počínajúc, aby sme zabezpečili, že miestne zastupiteľstva nebudú musieť samostatne riešiť všetky problémy. Na záver si dovolím vysloviť nádej, že E, sa nám podarí obsiahnuť aj stránku 38, tak aby bola k dispozícii e, možnosť sociálneho zabezpečenia, zdravotného e, poistenia a práva na pobyt. Nespomínajú sa tam však problémy ktoré sa musia splniť a je potrebné napraviť tento nedostatok. Pán Baltasári na jednu minútu. Ďakujem, vážený pán predseda. Ja som hlasoval za túto správu. Vítam ju a gratulujem spravodajkyni za excelentnú prácu. Ona stanovila jasné ciele v rámci stratégie a takisto aj špecifické opatrenia proti e, eh, nomádizmu a v oblasti garantovania prístupu k zdravotníckej starostlivosti, základnému školstvu a právo na e, bydlisko. Táto stratégia má za cieľ začleniť a nie jedno iba zaintegrovať Rómov do spoločnosti. E, tu nám majú hlavnú úlohu miestnej a regionálne samozpráve, najmä pokiaľ ide o rozdeľovanie, spravovanie a kontrolu používania európskych fondov. Musia prejaviť skutočnú vôľu zaintegrovať niektoré rómske komunity do spoločnosti. A samozrejme, že treba, aby všetky členské štáty sa venovali najmä sociálnym programom, E, ktoré sa nemôžu do nekonečna e, predlžovať bez toho, aby sme mali výsledky. Pán Repo, e, ja som chcel upresniť ešte svoje stanovisko k správe pani Jaroka, pretože otázka Rómov je paradoxná v mnohých zmysloch, pretože dosť spochybňuje niektoré základné princípy Európskej únie v praxi, ale vychádza zo základného práva, z práva voľného pohybu v Európe, ktorej, ktoré je uznané všetkým občanom aj vo Fínsku sú Rómovia. E, tam je problémom e, a najmä vzdelanie a s tým súvisí nezamestnanosť. E, a práve do tohto vzdelávania musíme investovať. Už nestačia nejaké jemné, nezáväzné opatrenia. Potrebujeme jednotnú legislatívu a záväznú legislatívu, ktorá bude rozhodná pre všetky členské štáty a pre všetky inštitúcie Európskej únie, ktoré budú zodpovedné za plnenie Želám vám, vážny pán predsedajúci, e, príjemné obdobie postu. E, ďakujem, pán predsedajúci, e, vážené dámy a páni, hovoríme o otázkach integrácie rómov. rómovia žijú v mnohých európskych krajinách žijú tak v západných krajinách ako východných. je zaujímavé konštatovať že hoci e, v západoeurópskych krajinách bola už dlhšie e, zabezpečená sloboda a demokracia ako v stredovýchodných krajinách medzi ktoré patrí aj moja krajina alebo e, naši susední susedia v maďarsku tak potýkame sa s podobnými problémami ako na západe tak na východe. zatiaľ sme tieto rozdiely neprekonali. hovorí sa o

Pán Takola, minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Správa pani Jaroka je veľmi dôležitou správou a domnievam sa, že každý v tomto parlamente chápe, že je najvyšší čas, aby sme konečne začali pracovať na tejto téme na úrovni Európskej únie. Každý potrebuje mať zaručené tie isté práva, pokiaľ, a to sa týka aj Rómov, a títo zatiaľ takéto práva nemajú. Ale nejde tu iba o to, aby sme mali dobré správy. Potrebujeme konečne aj niečo spraviť. Čiže otázka, ktorá sa tu nastoluje, je, ako sa posunieme ďalej. Ako zabezpečíme, že táto správa neskončí pri tom, že to bude iba popísaný papier s dobrými želaniami. Musíme zabezpečiť, aby situácia pre Rómov zlepšila na celom území Európskej únie pre Rómov. Musíme mať aj určité dodatočné kroky k tejto správe. Možno by sme mohli mať nejakých možno by sa mohla vysoká predstaviteľka pozrieť na to, ako sa tieto slova premenia na e, činy. Pán Lange, teraz budeme hovoriť o správe pána Langeho. Nech sa páči, pán Mastela. Vážený pán predseda, hlboká ekonomická kríza postihla európsky priemysel a to postihlo vlastne celý náš priemysel. Sústredili sme sa na to, že trh by sa mal, trhy by sa mali riadiť samé a na to, boli určité opatrenia urobené zo strany členských štátov, ktoré neboli koordinované, ale prvýkrát e, stratégia Európa 2020 uznáva aj nový prístup, novú metódu, sú to určité iniciatívy a je skutočne najvyšší čas, aby Európska únia využívala spoločné iniciatívy, aby sme zabezpečili trvalý rozvoj na základe rovnosti medzi členskými štátmi. Ide tu o moment, o situáciu, kedy rozhodujeme o budúcnosti. Musíme skutočne zabezpečiť to, aby sme vnímali všetky hodnoty vnútorného trhu prostredníctvom makroekonomickej koordinácie aj iných fóriem politik, aby to viedlo celé k zamestnanosti a e, k vzdelávaniu, napríklad harmonizáciou daní. Pane Masony, máte minútu. Ďakujem, pán predseda. Správa Lange sa venuje veľmi aktuálnej problematike, je menovite tomu, ako možno reagovať na e, krízu, ktorá tak silno zasiahla náš systém. Ide o to, aby sme použili všetky e, potrebné parametre, ktoré nám môžu pomôcť k tomu, aby sme e, dostali k, k obnove. Ide o to, aby naši podnikatelia E, robili to, čo je naozaj potrebné. A myslím si, že tu v správe... E, je tu viacero stimulov v tejto správe a chcel by som poukázať na to, že táto správa pána spravodajcu je skutočne dobrá. Mali sme tu až 500 pozmeňujúcich návrhov, ktoré dal do súladu a skutočne tu ide o to, že tu je veľký prínos, pokiaľ ide o túto tému. Takže ide tu o priemyselnú politiku, ktorá sa dotýka všetkých sektorov a ide to predovšetkým o kontrolné modely, ktoré idú tak z hora na dole, ako aj z dola nahor. Hovorilo sa to o európskom patente. To je jeden bod, s ktorým ja nesúhlasím, ale napriek tomu podporil som túto správu ako takú. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalší rečník je prítomný. Pán Antoniač. Ďakujem pekne, pán predseda. V tejto správe máme veľa pozitívnych aspektov a skutočne sa tu nachádzajú aj očakávania, ktoré vyjadrili priemyselné zväzy v Európe a preto podporujem túto správu, ktorá je veľmi komplexná, ale boli tu určité kritické momenty, ktoré ešte doteraz neboli. Spomenuté napríklad tu ide o to, že sa požadujú nové legislatívne opatrenia, pokiaľ ide o zdroje, alebo napríklad posilnená spolupráca, pokiaľ ide o tému patent. Teraz je dôležité, aby sme otázku európskeho riadenia sa venovali z toho momentu, ako to bolo v samotnom úvode. Je to predovšetkým o to, aby sme posilnili európsky priemysel a jeho konkurencieschopnosť. Ja som hlasoval za správu pána Lange, pretože si želám, že prijatím tohto správy by sme mali všetky inštitúcie za, zamerané na to, aby sa zasadzovali na, za tento e, skutočne ambiciózny program. Pán Kalinovský, máte minútu? Pán Kalinovský. Ďakujem pekne, pán predseda. Priemysel ako taký sa skutočne vyvíja veľmi rýchlo na celom svete. Na to, aby sme nezaostávali za takými krajinami ako je Čína alebo India, musíme urobiť veľké zmeny. Európa by mala poskytnúť svetu niečo iné ako iba znečisťovanie e, prostredia chemickými látkami. Mali by sme sa sústrediť na inováciu v oblasti farmakológie a medicíny a takisto aj na inováciu v polnospodárstve. Nehovorím tu iba o veľkých farmách alebo o veľkých farmách ako takých, ale ide tu skutočne o to, aby sme urobili jednoduché opatrenia, ktoré by zjednodušili život ľuďom, ktorí by produkovali e, zdravé potraviny. A chceme investovať práve do obnoviteľných zdrojov energie. Inovácia ako taká a inovatívne riešenia by mali byť e, zabezpečené, pretože naša Európa stále starne. Viac a viac. Pán Mikolašik. Thank you, Mr. President politika je, ako súčasť hospodárskej politiky musí smerovať trvalo k udržateľnému rastu k zvyšovaniu zamestnanosti a kvality života všetkých európanov. európsky priemysel čelí silnému konkurenčnému tlaku zo strany rozvíjajúcich sa krajín. únia preto musí zastávať proaktívnu politiku aby zachovala eh, a upevnila európsky priemysel ako hybnú silu hospodárskeho rastu pre funkčný vnútorný trh musí byť primerane zabezpečený pomocou vyjednávania priaznivých podmienok v obchodných dohodách s tretími krajinami ale aj ochranou pred nečestnou konkurenciou porušovaním hospodárskej súťaže a práv duševného a priemyselného vlastníctva zo strany tretích štátov a eú má totiž vysoký potenciál na získanie konkurenčnej výhody práve v oblasti vysoko kvalifikovaných ľudských zdrojov a vytváranie inovatívnych technológií čo je nutne spojené s ďalšími investíciami do výskumu a do vývoja. ďakujem pekne. panie przewodniczący! wyroby przemysłowe stanowią niemal trzy czwarte europejskich. vážený pán predseda priemyselná výroba reprezentuje asi tri štvrtiny európskeho vývozu a podiela sa e, na vytváraní množstve pracovných miest, preto je veľmi dôležitá táto oblasť pre našu ekonomiku. Mali by sme vyvodiť závery z ekonomickej krízy a z tvrdej e, konkurencie na celom svete. Mali by sme zabezpečiť dobré podmienky na dobrý rozvoj európskeho priemyslu. Stratégia Európa 2020 e, e, ponúka nové riešenia, nové potenciály a nové kapacity na modernizáciu a na investície do priemyselnej e, bázy našich členských krajín. Takisto by sme sa mali zameriavať na veľmi kvalitné pracovné miesta, pretože len potom budeme môcť ako Európa viesť našu ekonomiku. Takisto potrebujeme integrovanú priemyselnú politiku, a prechod od výrobného priemyslu k e, e, ekonomike založenej na vedomostiach. Ďakujeme. Ďalší rečník. No. Je tu pani rečníčka? Ak nie, tak pani Muscardini. Ďakujem, pán predsedajúci. E, bolo by nepredstaviteľné, aby sektor, ktorý v Európskej únie e, ponúka pracovné miesta 57 miliónov zamestnancov, e, tri štvrtiny vývozu, to je ten, ten podiel. Keby tento sektor e, nemal príslušnú sektoriálnu politiku s cieľom dosahovať rast a zabezpečovať rast, konkurencia schopná politika nie je možná, ak nebude mať inovatívnu, kvalitatívnu sektoriálnu politiku pre priemysel. Medzinárodný obchod v tejto súvislosti zohráva dôležitú úlohu a práve opatrenia, ktoré poskytujú alebo chceli by sa tešiť efektívnej ochrane. Ide o to chrániť záujmy EÚ aj v súvislosti s budúcimi rokovaniami a to tak, aby e, sa v budúcnosti chránili naše pracovné miesta. Je to nevyhnutné, potrebujeme to na prekonanie krízy a na zabezpečenie toho, aby výrobný sektor skutočne reálne hospodárstvo, tú, tú finančné hospodárstvo, aby ich uprednostňoval. E, musíme sa vyhnúť špekuláciám, ktoré prinášajú takéto katastrofy. Ďakujem. No, pán Jar tu nie je. Prosím, zapnite si mikrofón. Už je to v poriadku. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že je veľmi dôležité diskutovať dnes o tejto práci, e, o tejto správe, že sme o nej mohli hlasovať Najlepšie by bolo, keby e, krízy ani nenastávali, ale oveľa horšie je, keď sa z kríz nepoužiť, nepoučíte. Práve tento e, učebný proces e, by nás mal zamestnávať, pokiaľ ide o priemysel. Práve posledná či predposledná kríza viedla k tomu, že mnohí si mysleli, že peniaze možno zarábať len peniazmi. Dôležitá je tu hospodárska a priemyselná politika. Pre mňa je dôležité, aby sme sa tým zaoberali Rovnako dôležité je podľa mňa tiež, že je správne zaoberať sa trvalou udržateľnosťou, inováciami, budúcnosťou tejto priemyselnej politiky. Ale aj v tejto správe sme zdôraznili práve naše tradičné typy priemyslu a preto ma teší, že o tom naďalej môžeme diskutovať. Pán Kelly, máte minútu. Ďakujem pekne. Pán predseda, hlasoval som za túto vyváženú správu. Myslím si, že bol najvyšší čas, aby sme sa sústredili na priemyselnú politiku pre Európsku úniu, pretože nie je pochyb o tom, že v ostatných rokoch sme zaostali za takými veľkými krajinami, ktoré sú kľúčovými hráčmi, či to by sme mali napraviť. Chcel by som vyjadriť určité obavy. Ide tu predovšetkým o správu výdajkov kde sa vyzýva o harmonizáciu firemných daní. A to je niečo, čo moja krajina jednoducho nepodporí. Podniková daň je podľa nás veľmi dôležitá a je to na každej krajine, aby si stanovili svoje vlastné postupy. Niektoré krajiny majú vraj vysokú podnikovú daň, ale v skutočnosti platia oveľa menej ako my. Je to skutočne vyvážená správa a som rád, že som ju mohol podporiť. Slovo má pán Ďakujem, pán predseda. Uznesenie je výsledkom našich diskusí o ekonomike a tá, toto uznesenie si zasluhuje podporu najmä v súčasnosti, pretože globalizácia je naozaj veľkou výzvou a ohrozuje prežitie európskej priemyselnej politiky. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako zrealizovať ciele e, stratégie Európa 2020, e, relokácie, uchovanie pracovných miest. To sú dôležité témy tohto uznesenia. Nemyslím si, že by sme mali e, stratiť naše tradičné priemyselné odvetvia. Vyplynulo to aj z diskusie o malých a stredných podnikoch. Najdôležitejšia výzva je dostupnosť surovín, najmä v oblasti energetiky. Musíme sa zamerať na inovácie a výskum pre priemysel a takisto musíme využiť e, efekt synergií medzi jednotlivými európskymi politikami, napríklad e, politiky priemyslu, poľnohospodárstva a tak ďalej. Ďalšia rečníčka. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja som zahlasovala za túto iniciatívu, pretože Európska únia sa musí rozhodnúť, musí sa jasne vyjadriť za priemyselnú politiku. Musíme zvládať rizika krízy, takisto musíme doháňať iné krajiny v oblasti konkurencie schopnosti a potrebujeme rámec pre budúcnosť, aby sme podporovali e, súkromné iniciatívy. Potrebujeme kvalifikované pracovné miesta a musíme takisto využiť technologické a vedecké potenciály regiónov. Potrebujeme siete inovácií, potrebujeme klastre inovácií, tak aby jednoducho krajiny mohli v týchto veciach byť efektívnejšie. Aj v Baskicku sa využívajú regióny, ktoré sa opierajú nie iba o európsku realitu, takýmto spôsobom zrealizujeme zdravú priemyselnú politiku. Posledný rečník pán Hanan na jednu minútu, ale nie je v sále, takže vážené kolegyne, vážení kolegovia, odročujem zasadnutie do 15. hodiny. Ďakujem.